C'è? Bene, possiamo iniziare. Dobre, takže môžeme začať. Máme tu schválenie našich, eh, našej zápisnice z 24. januára 2018 a 27. februára 2018, ak nikto nemá žiadne námietky tak ich považujeme za schválené. pokiaľ ide o verbálne schválenie. Ešte nejaké oznámenia, ktoré by som vám mal poskytnúť ako predseda. 28. 20. marca boli prijaté naliehavé správy Maldivy, potom otázka ľudských práv v Súdane, hlavne pokiaľ ide o Sali Hosmana, no, laureáta sacharobové ceny a takisto správa o situácii v Ugande. Toto všetky boli správy pre ľudské práva, pokiaľ ide o situácie v Sýrii. Teraz e, budeme mať e, priestor na otázky a chcem vás informovať o tom, že nebudeme môcť eh, vypočuť zastupcu pre Maroko, pani Lochbiller. Eh, so súhlasom pani Lochbirel zajtra ráno sa vám budem môcť venovať potom, ako si vymeníme názory ohľadom eh, práv v oblasti životného prostredia, takisto aj aktivistov v rámci boja oblasti životného prostredia. Toto považujeme teda tým pádom za schválené. Začneme teraz prvou otázkou, ktorú tu odpreventoval pani Austrivičius, pokiaľ ide o Muta Karliho a tiež vláda v Azerbejdžane za posledné roky sú tu e, kritické hlasy. Európsky parlament 15. júna 2017 e, vyzval vládu, aby sa vyjadrila k situácii pána e, Don Carliho, novinára. Takisto tu je správa Human Rights a vláda v roku 2017 od, od súdila 25 novinárov, ktorí sú aktivistami v oblasti ľudských práv na dlhé e, tresty vo vezení. Sú to veľmi politicky motivované e, procesy a teda chcem vás požiadať, aby sme nadviazali dialog s Azerbajdžanom, čo Európska únia robí v rámci boja porušovania ľudských práv a takisto aj zabezpečenia vyjadrenia a slobody vyjadrovania. Takže tým pádom by som odozlala slovo pani Austrivičus, aby nám mohla o tom povedať viacej a potom si vypočujeme ESVČ. Ďakujem za slovo, pán predseda. Máte úplne pravdu v tom, ako ste vysvetľovali túto situáciu, ako ste ju popisovali. Naozaj ide o informácie, ktoré sa týkajú Afgána Moktaliho, ktoré ho uniesli bezpečnostné sily, sily e, v centre Tbilisi, hlavného mesta Gruzínska. Odtiaľ bol prevezený do Azerbajdžanu a nedávno tam bol odsudený na 6 rokov. Všetky obvinenia sú nesprávne a naozaj ide o prípad boja pr- proti nezávislým novinárom a blogenom a v tom čase teda pán Afgán Muktárli bol takýmto predstaviteľom a ide o to, e, že by sme teda e, vedeli viac od príslušných orgánov a chceli by sme vedieť, e, ako sa situácia vyvíja v Azerbajdžane. Vieme, že existujú aj nejaké nové dohody s Európskou úniou a odtedy, teda, alebo vzhľadom na to, že aj Gruzinsko je do toho zaangažované, tak aj gruzinské orgány by mali podať správu o tom, ako prebieha vyšetrovanie. Sú tu dosť pochybné okolnosti, e, ktoré sa týkajú celej tejto záležitosti. Takže sú tu dve otázky, ktoré by som chcel položiť príslušným orgánom danej krajiny. Ďakujem. Ďakujem. A teraz by som dostal slovo pánovi Dirkovi Lorincovi. Nech sa páči. Thank you, Mr. ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené poslankyne, poslanci, ďakujeme za otázky. A pokiaľ ide o prvú otázku, takú tú všeobecnejšiu, rád by som povedal nasledovné. Európska únia pravidelne diskutuje a vyjadruje svoje obavy ohľadne situácie v, ľudský, v sfere ľudských práv v Azerbajdžane, nepriamo aj priamo, keď komunikujeme s príslušnými orgánmi krajiny. Pán predseda Tusk, predseda Juncker, aj vysoká predstaviteľka pani Mogheriniova sa stretli s prezidentom Alievom 6. E, februára 2017, keď bol na návšteve v Bruseli. 6. a 17. oktobra minulý rok Európska únia aj Azerbajdžan eh, sa stretli v Bruseli na eh, podvýbore pre ľudské práva a humanitárne záležitosti a eh, tu sa vlastne urobila taká inventúra ohľadne príslušnej situácie a tiež sa hovorilo o tom, na čo sa treba zamerať na príslušné relevantné oblasti a ako prehlbiť spoluprácu medzi EÚ a Azerbajdžanom. Tiež sa tu poskytla príležitosť pre EÚ, aby zopakovala význam ľudských práv aj vrátane práva na slobodu vyjadrovania. A nakoniec e, krajina sa zaviazala v rámci OSN k tomuto. 9. februára 2018 sa konala e, Rada pre spoluprácu medzi EÚ a Azerbajdžanom. Na tomto zasadnutí sa poukázalo na výzvy, ktoré existujú v tejto oblasti ľudských práv, vrátanie základných práv a práva na zhromažďovanie a práva na vyjadrovanie, e, teda sloboda vyjadrovania. Práve sme tu zdôraznili význam toho, aby e, sa zaangažovala aj činnosť e, občianskej spoločnosti v krajine. Teraz sa rokuje vlastne o novej dohode s Azerbajdžanom. Chcel by som potvrdiť, že táto správa bude zahrňovať ustanovenia o politických otázkach, spolupráci v odvetiach a v obchode. Okrem iného sú tu ustanovenia, ktoré týkajú dobra jeho riadenia správy, zásad právneho štátu, boja proti korupcii, aspektov ľudských práv a aj občianskej spoločnosti. Ak dovolíte, teraz sa budeme venovať druhej konkrétnej otázky, ktorá sa týka prípada, prípadu pána Muktarlieho. Môžem vás poinformovať, že tento prípad sledujeme veľmi pozorne aj tu, e, aj v Bruseli, teda, ale aj v rámci našich delegácií v Tbilisi a v Baku. A hovorca e, vydal vyhlásenie k tomto prípadu 14. E, februára 2018, keď sa hovorí o, tom, že e, bol odsudený príslušný pán Muhtali na 6 rokov a pripisuje sa mu určité pašovanie a tak ďalej. A komisiár Hahn počas poslednej návštevy v Baku 2017 e, aj pani Mogheriniová a na asociačnej rade e, v Gruzinsku tohto roku poukazili na tento prípad taktiež. A táto otázka sa bude prediskutovať aj 25. apríla tohto roku na spoločnom zasadnutí s e, Azerbajdžanom. Vysokí predstavitelia taktiež poukázali na túto otázku e, pri stretnutí s veľvyslancom Azerbajčanu tu v Bruselu, Bruseli a sa zdôraznilo, že pán Muchtali má právo na spravodlivý proces. Pán Muchtarli bol údajne teda zadržaný, keď prekračoval hranice medzi Gruzínskom a Azerbajdžanom a mal pri sebe veľmi, teda veľký obnos peňazí a e, to bolo protizákonné a preto bol zatknutý a odsúdený na 6 rokov. Ale e, práve zvrazňujeme pod, Eh, potrebu nezávislého vyšetrenia tohoto prípadu a ministerstvo pozast teda suspendovalo dvoch vysokých predstaviteľov, dvoch šéfa eh, kontrarozviedky a šéfa hraničnej policie. Eh, bohužiaľ, ešte vyšetrovanie neprineslo hmatateľné výsledky. Ministerstvo vnútra tvrdí, že v tom čase, kedy údajne došlo k tomu únosu, tak nebolo mm, nič podané, žiadna správa o takomto prípade. A účasť gruzinských občanov sa e, v tejto správe vylúčila. Ďalej, parlamentná menšina sa rozhodla vytvoriť osobitný vyšetrovací výbor k tejto téme a údajne tam nenastal nejaký pokrok v a pán Muhtarli je v súčasnosti väznený v Azerbajdžane. Chcel by som vás informovať aj o tom, že po tom, čo zo strany EÚ bolo odoslaných niekoľko demaršov, tak e, potom e, bolo dovolené pánovi Muhtarlim, aby sa zúčastnil na spomienkovej udalosti e, v súvislosti so zosnulými v rodine, jeho rodine ale on žiadal o azyl v Nemecku. Zatiaľ je situácia takáto. Ďakujem. Ste spokojní s odpovedou? Ďakujeme za správu ZVČ k tomuto, k tejto téme, ale dovolujem si požiadať, aby sa táto otázka stále udržala ako aktuálnou otázkou na programe nášho podvýboru týka sa to aj Azerbajdžanu, aj Gruzinska, pretože obe tieto krajiny e, by mali prevziať zodpovednosť za e, prípad Afgana Muhtarliho a kým táto osoba, teda konkrétne Afgán Muhtarli, kým je vo vezení, ide o to, aby mal e, patričné podmienky vytvorené, ktoré mu a potom je tu snaha dostať ho z toho azerbajdžanského väzenia, aby naozaj bola uplatnená spravodlivosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz môžeme prejsť k tej druhej otázke, ktorá, ktorú predložila Tereza. Odovzdám jej slovo, aby nám mohla povedať o čo ide. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Hovorí sa síce o tom, že Boko Haram bol vlastne e, zlikvidovaný v roku 2015, ale od e, februára, 19. E, februára vlastne bolo unesených ďalších vyše 100 detí v severnej Nigérii. Hovorí sa o, o tom a sú obavy, že táto organizácia bude vlastne používať tieto deti ako nevesty pre vojakov. Samozrejme, že sa chápe to tak, že by sme mali podporovať úsilie Nigérie bojovať proti terorizmu a zlepšovať e, bezpečnosť e, v severnej Nigérii. Ale posledné udalosti jasne ukazujú, e, že Boko Haram je ešte stále schopné unáša takýmto spôsobom deti. Ako členka eh, výboru pre práva som naozaj vyjadrujem hlboké obavy eh, v nadväznosti na osud týchto detí. Akým spôsobom komisia eh, v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť mieni asistovať, pomáhať nigerijskej vláde, pokiaľ ide o boj proti Boko Haram Okrem toho špecificky, čo robí vlastne Európska služba pre vonkajšiu činnosť na to, aby sa zabránilo ďalším takýmto únosom detí v Severnej Nigerii. A ako náhle sú takéto deti oslobodené, e, Existuje nejaká výmena dobrých praktík v nadväznosti na nigerijskú vládu, ktorou sa pomáha takýmto obeťom? Ďakujem. Dávam vám slovo Ďakujeme vám veľmi pekne. Pani e, Jiménez Beseril Barrio za vašu otázku. Ja pracujem pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a e, ja vám môžem dať odpoveď na túto otázku. V prvom rade by som chcel naznačiť, že sme boli mimoriadne e, rozrušení únosom týchto dievčat a okamžite sme vydali veľmi tvrdé vyhlásenie eh, v nadväznosti na solidaritu s eh, rodinami, eh, ktoré boli takýmto spôsobom ovplyvnené. A samozrejme, tak ako to povedal Európsky parlament, toto je naozaj útok na spoločnú ľudskosť, tak povedať, pretože toto sú deti, ktoré sa chceli učiť v škole. A toto nám pripomína situáciu dievčat v Číboch, ktoré boli takýmto spôsobom unesené pred niekoľkými rokmi. A plne samozrejme eh, podporujeme nigerijskú vládu v boji proti takémuto terorizmu a takýchto, takýmto druhom <clears throat> trestnej činnosti, hlavne pokiaľ ide o osudy týchto dievčat, ktoré nás mimoriadne trápia a e, samozrejme osudy všetkých ľudí, ktorí bol, ktoré boli takýmto spôsobom narušené je to viac ako 100 dievčat, o ktorých sa vlastne nevie, čo je s nimi, ale je to otázka, ktorá ovplyvňuje veľmi veľa ľudí, ktorí žijú v severnej časti Nigérie a v iných susedných krajinách. Pokiaľ ide o túto záležitosť, chcel by som v podstate eh, referovať o, o situácii v danom regióne okolo jazera Čad my máme také eh, informácie, že je tu viac ako 17 miliónov ľudí, ktorí sú vlastne ovplyvnení týmto povstaním eh, v Nigerii, v Nigerii, v Kamerune a v Čade. Viac ako 2,5 milióna ľudí bolo v podstate muselo odísť zo svojich eh, domovov a obrovské množstvo ľudí trpí podvýživou. Takže je to veľmi vážna situácia a v decembri 2017 bolo zabitých takmer 500 ľudí v tom, tejto oblasti. To sú proste správy, ktoré sme dostali. Ehm, bezpečnostné zložky OSN e, navštívili tento región a vydali uznesenie 2449 e, a naznačili, že toto je záležitosť, ktorá je potrebná ktorú je potrebné riešiť z holistického prístupu, to znamená bezpečnosť, rozvoj, humanitárne záležitosti, ľudské práva. Toto sú všetko veci, ktoré sú vzájemne prepojené. Celé roky sme vlastne pod, poskytovali tú podporu celému tomuto regiónu, všetkým týmto krajinám, ktoré sú takto ovplyvnené, Nigerii, Nigeru, Čadu, išlo o 17 miliónov eur, ktoré sme na toto vynaložili a naozaj sme poskytovali všetku podporu, ktorú sme len mohli, e, aj e, humanitárnu podporu, aj podporu pre rozvoj a tak ďalej. My sme naozaj rozvinuli túto podporu pomocou e, nástroja, ktorý vlastne prispieva k stabilite a k mieru. A teraz samozrejme Využívame aj e, špecifický fond pre Afriku a snažíme sa zmobilizovať túto podporu. E, samozrejme, že e, delegácia OSN je v veľmi úzkom vzťahu s federálnymi orgánmi, pretože úlohu, ktorú tieto federálne orgány zohrávajú, táto úloha je veľmi dôležitá. Chceme samozrejme špecificky pomáhať v tomto konflikte. Máme tu projekt s UNICEFom, ide o 4,5 milióna eur, ide o podporu reintegrácie tých detí, ktoré boli ovplyvnené týmto konfliktom a práve tak máme e, projekt, e, ktorý predstavuje 3,5 milióna eur a to sú Mercy Corps, ktorí e, pracujú s mladistvými a s mladými ľuďmi aby im poskytovali v podstate isté zručnosti, gramotnosť a tak ďalej, pokiaľ ide o sociálne snahy a snahy v nadväznosti na ekonomické možnosti v tomto regióne. Toto všetko samozrejme je potrebné istým spôsobom uh, doplniť aj našou prácou, pokiaľ ide o túto oblasť a hlavne pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Ide tu samozrejme o mobilizáciu, o um, spoluprácu eh, v oblasti ľudských práv a tak ďalej. Takže je to holistický prístup a naozaj veľmi detailne sledujeme túto situáciu a to, čo sa tam deje. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Ak som dobre pochopil, tak deti, ktoré sú unesené, boli prepustené. Dobre, takže kto chce zareagovať? Áno, chcem poďakovať eh, vysvetleniu, za vysvetlenie zo strany komisie a chcem zdôrazniť potrebu toho, aby sme sa venovali tejto otázke holisticky a aj prierezovo, pretože sú tu viaceré body, ktoré sa týkajú tejto situácie. Ale téma bezpečnosti a téma ochrany je veľmi dôležitá. Neviem, či spolupracujúc s bezpečnostnými zložkami štátu sa to bude dať zabezpečiť, ale však treba mať zabezpečenú bezpečnosť, pretože Boko Haram beztresne naďalej koná. Čiže téma bezpečnosti je naozaj veľmi dôležitá, tak na pôde OSN, ako to pán predseda povedal počas našej poslednej navštivy, keď sme sa stretli s výborom pre ľudské práva. Všetky tieto témy sa točia okolo bezpečnosti. Je to jedna z najdôležitejších tém tohto programu, pretože a mierová a bezpečnostná situácia je veľmi dôležitá, veľmi ťažko ju môžeme zakomponovať do projektov, dokonca aj projektov, ktoré sa týkajú plnohospodárstva alebo rozvoja, pretože terorizmus tu zaminoval túto zem. Preto je veľmi dôležité, aby sme tu mali najprv bezpečnosť, až potom môžete rozvíjať ďalšie projekty a teda žiadam, aby sme sa zamerali na túto tému tiež. Ďakujem pekne. Tým pádom by sme uzavreli čas, ktorá sa týka týchto otázok. A chcem ešte povedať, že som veľmi rada, že sa nám podarilo zabezpečiť oslobodenie týchto dievčat. Ďakujem pekne. Určite, hovorí pán predseda. Un minuto che iniziamo col prossimo. Cristea, devi... Takže poprosím minútovú pauzu, kým sa budeme venovať ďalšej otázke. OK. Dobre, takže môžeme začať s našou výmenou názorov na tému, ktorá nás čaká. Predtým nebudeme mať po obednú prestávku a predtým, než sa budeme venovať utečencom. Takže táto výmena názorov bude spoločne s výborom pre zahraničné veci prebiehať. Tuto mám kolegu po mojej ľavici, podpredsedu pre FET, Ako veľmi dobre viete, momentálne máme subsaharských eh, učičancov, ktorí sa týka táto téma, ktorí prichádzajú na hotspoty, eh, ktoré sa nachádzajú v Líbii, na tureckom pobreží a takisto na greckých ostrovoch. Tieto Ehm, naše skupiny psychiatrov, lekárov, psychológov častokrát eh, sú eh, konfrontovaní s veľkou zraniteľnosťou týchto utečencov, či psychického alebo fyzického hľadiska. Častokrát sú mm, utečenci takto zakranení na mori a potom dostávajú prvú lekárskú ako aj psychologickú pomoc. Naši hostia tu zabezpečujú, alebo teda e, zastupujú dve rôzne organizácie. Toto je veľmi dôležité, že sú tu pri nás. Toto, táto výmena názorov je veľmi dôležitá hlavne pre nás, pre našu prácu, pretože nám to poskytne veľkú pridanú hodnotu. A ďakujem vám všetkým za to, že chcete pomôcť týmto zraniteľným skupinám obyvateľstva. Ďakujem za to, že máme možnosť eh, opätovne obraňovať ľudskú dôstojnosť, takže eh, začneme touto výmenou názoru tým, že odozdáme slovo pani Ime Vázquez, Imi Vázquez, ktorá je zastupkyňou Lekárov bez hraníc. Odozdám slovo jej a potom eh, sa vyjadri ďalší rečník. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sem opäť pozvali. Budem hovoriť predovšetkým o Líbii, hoci pôsobíme aj v Grécku, pretože tam je aj ďalšia organizácia, o ktorej budeme hovoriť, ale zameriame sa teraz na Líbiu a ak budú otázky, samozrejme e, radi zodpovieme a poskytneme ďalšie informácie Takže kým budem hovoriť, tak eh, vám ukážem aj nejaké fotografie z tých zachytných stredisk eh, v Líbii. Áno, takže on San Frontier začali pôsobiť v týchto zachytných, oficiálnych zachytných strediskách v Líbii v Líbii v 2016 v júli. Čiže v júli 2016 sme začali a rokovali sme a dostali sme aj povolenie, autorizáciu, aby sme pôsobili v tých oficiálnych zachytných strediskách, ktoré teoreticky e, riadi ministerstvo vnútra a migračný úrad a v, re, v reále, ale e, to majú pod palcom milície Takže naozaj ani nevieme presne. Teda pôsobíme v Tripolise aj v Mizrate, ale chcem povedať to, že ak uvidíte tú hroznú situáciu v týchto oficiálnych zachytných strediskách, tak asi si budete vedieť predstaviť, ako vyzerajú tie neoficiálne, kde vlastne momentálne nemá aj tak nikto prístup. Takže od e, júla 2016 e, a toto je dôležité dôrazniť, sme rokovali e, s tým, že budeme spolupracovať s medzinárodným personálom a aby sme mali prístup, nezávislý prístup k ľuďom, pretože tlak zo strany tých strážcov v zachytných strediskách je obrovský. Keď by to boli pracovníci len z danej krajiny, tak sú pod veľmi veľkým tlakom. Ale aj my sme boli pod tlakom z toho hľadiska, že koho môžeme vidieť, koho nemôžeme vidieť, s kým sa stretnúť, kým, s kým nestretnúť a tak ďalej. Takže predstavitelia organizácií naozaj majú ťažký prístup. V 2017 tam bolo asi 5000 ľudí a Uvidíte to aj na fotografiách. Väčšinou sa tu poukazuje na podmienky, ktoré existujú. Boli tam problémy s hnačkami, eh, dýchacie infekcie a tak ďalej, teda infekcie dýchacieho systému a tak ďalej. V 2017 sme mali viac než 700 ľudí, takých, ktorí skončili v nemocnici. A niekedy to vyzeralo byť ozaj jednoduché, ale pritom to bolo ťažké dojednať, vyrokovať, pretože e, nemocnice nechcú prijímať týchto černochov, napríklad v Tripolise. Tu vidíme tiež takýto postup na fotografie, na fotografii, kedy boli tieto osoby presúvané do nemocnice a často vidíme aj dôsledky násilnosti. Tá, proste ľudia majú najrôznejšie typy zranení a od oktobra do polovice novembra sme boli svedkami toho, že násilnosti alebo násilie páchané na týchto ľuďoch bolo bežnou rutinou. A uvediem dva príklady a neviem, koľko E, úradníkov na úrovni EÚ sa zoznamila s touto situáciou, ale my sme videli takéto prípady. Napríklad tohto človeka zmlátili strážcovia a potom bol prípad, kde aj ženu e, takto zmlátili a prišla o dieťa. A to človek sa s nami spojil, aby sme sa aby mu pomohli a potom ho zase strážcovia zbyli a a potom nám ho doniesli a povedali, postarajte sa o ňo. Tu vidíte dva príklady, ale je mnoho, mnoho takýchto príkladov. Samozrejme podvýživa, to ste videli na fotkách tiež. A výsledky takýchto, takýchto, byt, takýchto bytí, tu vidíme, je tu mnoho takýchto príkladov a stále máme obavy, že potrava je nedostatočná a nedostatočnej kvality pokiaľ je ho potrebu v týchto záchytných strediskách. Keď e, v priemere dostávajú okolo 600 až 800 kalórií denne, tak povedia si im, že áno, nedokážete zaplatiť svoje dlhy a si tam viacero otázok, ktoré v plnej miere nie sú nám zrozumiteľné, ale ešte chcem sa vyjadriť ku ženám, ktoré sú v druhom stave tam asi 180 takýchto žien, ktoré sme e, priamo videli. A niektoré sú už v pokročilom štádiu tehotenstva. A viete si predstaviť, že to určite nie je stav, akom by tam chceli byť v tom zachytnom stredisku. Okrem toho, v týchto strediskách dochádza k sexuálnemu násiliu a znásilnenia sú tiež pomerne bežné. Napríklad 35 žien sa stalo e, terčom sexuálneho násilia práve v týchto strediskách. Nepodarilo sa nám zaznamenať všetky úmrtia. Zaznamenali sme len 23 e, v roku 2017 Tripolise. Nemáme totiž prístup k oficiálnym údajom že ľudia sa proste stratia, zmiznú. A keď tam prídeme do stred, nejakého záchranného strediska, povedia, áno, ušiel. Ale to nevieme. Keď ľudia proste zmiznú, tak eh, sa to nezaznamenáva náležite a my to tiež nevieme zaregistrovať. A eh, nedaleko Misraty, napríklad v novembri sme tam prišli a za mesiac sme našli 50 tiel vyhodených na ulici. Pretože cintoríny sú už plné a už nemajú miesta, nie kam pochovávať týchto ľudí. Takže všetká táto práca sa vykonáva v veľ, veľmi extrémnych podmienkach, pod veľkým tlakom, neustále musíme rokovať. A jeden z problémov je, a vlastne poukážem na dva hlavné problémy. Jeden z nich je ten, že nie sú tu k dispozícii riešenia pre extrémne zraniteľných ľudí vieme, že e, niektorým sa darí ujsť. Presnejšie povedané takto. E, je tu systém na zaregistrovávanie týchto zraniteľných ľudí, ale ak sa im podarí dostať e, takéto osoby von z krajiny, tak je to aj tak problém, pretože majú problémy, kam s nimi. A ja uvediem príklad. Momentálne máme 5 takých osôb, ktoré majú tuberkulózu, máme ich v nemocnici a je tu sná preložiť, predlžiť ich pobyt v nemocnici, aby sa nemuseli vrátiť do zachytného strediska. A niektoré z týchto osoby proste stále sú ešte tam, ale niekedy sú tieto osoby prinavrátené do zachytného strediska, potom z nemocnice. A tam naozaj sú tie podmienky veľmi nebezpečné Napríklad teraz zo Somálska máme troch pacientov, jedného z Etiópie, jedného z Eritreji. Okr ďalšie problémy sú s tým, že ľudia zmiznú. Uvediem zase dva príklady. Napríklad 73-ročná etiópčanka bola veľmi e, hrubo zbytá zamestnávateľom a nakoniec je tam problém aj s duševným zdravím a z, proste tá osoba zrazu zmizla z toho zachytného strediska a o tri týždne sme ju našli v inom zachytnom stredisku a bolo jej povedané, že e, ju pustili a snažila sa e, získať pas v rámci repatriačného programu ale potom odtiaľ ju poslali naspäť e, do toho zachytného strediska. A potom zase sa vrátil do toho prvého a o niekoľko týždňov proste zo dňa na deň to stredisko zatvorili. Už ne, takže neviem, čo sa stalo s tou ženou. Ďalší prípad to bol manželský pár. Žena aj muž teda boli v tomto technom stredisku. Žena bola v pokročilom štáte tehotenstva, ale nakoniec potratila. Ukázalo sa, že teda keď bola v nemocnici, tak sa zistilo, že má HIV AIDS. A táto sa potom tiež zmizla. Takže zdá sa to dosť bežná rutina, že ľudia zmiznú. Chcela som taktiež poukázať konkrétne na to, pretože takéto prípady sa diali aj v novembri a oktobri a novembri teda e, sme zaznamenali takéto prípady. V Sabrake e, došlo aj k bojom, asi viete o tom. A tam boli aj neoficiálne zachytné strediska a odtiaľ ľudia boli do, prednesení alebo prevezení do Tripolisu a za niekoľko dní, to bolo 4000 ľudí, a celkovo tam bolo potom 20 tisíc osôb v tom zachytnom stredisku. Takže viete si predstaviť, že tam boli aj celí, kde bolo aj 2000 ľudí. Boli obrovské cely. A naozaj to bolo hrozné. Snažili sme sa v dôsledku toho, že tam panuje podvýživa. Snažili sme sa tam zabezpečiť náležitú, aspoň aké také slušné podmienky stravovania, a výživu im poskytnúť, ale e, videli sme, že násil je tam bežnou rutinou. A v podstate išlo o to, že sa tie pracovníci zariadenia snažili udržať poriadok v tom e, zariadení, teda išlo o zvládanie davu a aj tam používali násilie, nie že by to bolo len násilie, pretože, že chceli byť násilní. Takže dôležitý je aj repatriačný program Medzinárodnej organizácie pre migráciu, ale nie je to len dobrovoľný program repatriácie. Proste ľudia tam nemajú na výber. Keď buď idete cez IOM, Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, alebo cez UNHCR. A v podstate každý, kto sa dostane do takéhoto systému, tak ho to tam zomelie. Takže toľko zatiaľ z mojej strany, ale chcem zopakovať, zablokovanie ľudí v Líbii, v Líbii to nie je tá správna cesta, pretože nie, tí ľudia nežijú v dôstojných podmienkách potom a naozaj nie je možné v súčasnej situácii e, to len tak nechávať. E, keď sa proste zatvoria tieto zachytné strediská, tak čo s tým? Tí ľudia aj tak zostávajú v Líbii, či už sú v takýchto strediskách alebo nie. Takže zabezpečiť prístup orgánov OSN je potrebné, alebo tento prístup je veľmi obmedzený a nakoniec e, ani sa tam neuznáva ich mandát, že potrebujú v plnej miere ochranu. V podstate tam nie je žiadna ochrana poskytovaná pre nich. A je to problém. Takže toľko zatiaľ som chcela povedať a a libijskí pohraničníci, ktorí sú vycvičení zo strany EÚ, tí sú aktívni pri vyhľadávaní aj záchranných akciách, pri pátraní teda a záchraní, ale, ale dôležité je zachytávanie týchto e, utečencov v medzinárodných vodách. Niektorí sú potom vracaní naspäť do Libie, ale tam tie podmienky naozaj nie sú priateľné. Práve vo svetle podmienok, v ktorých tam musia žiť. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za toto vaše svedectvo, pretože je to veľmi dôležitá a užitočná informácia. Teraz odovzdám slovo pani Marian Žanman za Humanity Craft. Nech sa páči. Hello everyone. Takže zdravím vás všetkých. Eh, <clears throat> som z Humanity Crew a chcela by som sa vám všetkým poďakovať za to, že ste ma pozvali sem. Humanity Crew to je jedna z mála takýchto eh, organizácií, ktoré pomáhajú a poskytujú psychologickú podporu ľuďom v Grécku, respektíve v Stredozemnom mori, či sú to proste tieto záchranné člny alebo pobrežie. naša organizácia je jednou z jediných e, krajín, ktoré majú aj arabsky hovoriacich profesionálov, ktorí pracujú priamo v teréne a zameriavajú sa na mentálne zdravie. A mnohí z nás sme palestínčania a mnohí z nás sme sami utečenci, respektíve sme deti utečencov. My e, sme pracovali počas posledných rokov a tým pádom sme v podstate mali možnosť pochopiť, ako to vlastne vyzerá s mentálnym zdravím e, týchto utečencov. Sme naozaj na kraji krízy, pokiaľ ide o mentálne zdravie týchto ľudí. My sme v roku 2015 založili Humanity Crew a my sme v podstate naozaj um, identifikovali extrémny nedostatok um, naozaj pomoci v oblasti mentálneho zdravia. A v nedávno v podstate e, prebehli také správy, že situácia na ostrove Lesbos sa zhoršuje, nezlepšuje. A chcela by som sa s vami podeliť o e, tie príbehy, ktorých svetkami sme v poslednom čase boli. A e, toto vlastne len ilustruje, aké dôležité je podporovať vlastne mentálne zdravie týchto ľudí my sme v podstate pracovali na pobreží e, pri e, jedných e, z takýchto záchranných akcií. Naši pracovníci poskytli prvotnú pomoc a identifikovali tam jeden prípad, ktorý bol ďaleko ťažší toto je 17-ročný chlapec, ktorý utiekol eh, z Líbie, bol eh, chytený milíciami a eh, potom bol vo väzení, kde bol väznený a mučený jeden rok. Snažil sa niekoľkokrát utiecť, bol prinútený k tomu, aby v podstate si vykopal svoj vlastný hrob a um, oni ho odfotografovali nad tým hrobom a bolo to poslané jeho rodine uh, s tým, že aby ho viac nehľadali. Po 15 hodinách na mori ho zachránili, boli len niekoľko uh, mil vtedy uh, od pobrežia. Bol obrovský uh, strach mal, uh, bál sa toho, že ho vrátia naspäť. Bol v podstate na kraji uh, duševného zrútenia. Naši psychiatri mu pomohli prvú pomoc. Uh, a e, krízovú v podstate intervenciu e, vypracovali. Bolo to veľmi dôležité, aby v podstate sa u neho nerozvinula ďalšia trauma. Bola to talianská pobrežná stráž, ktorá v podstate ich e, dostala nakoniec na, do takéhoto záchytného tábora, pretože inak by v podstate nemohol dostať takúto podporu, pokiaľ ide o mentálne zdravie, aby by okamžite v podstate nedostal takéto, takúto pomoc, tak e, by sa táto, táto tento stav duševný mohol zhoršiť, mohol by proste e, prikročiť k e, seba deštrukčným e, záležitostiam, k sebevražde a tak ďalej. A preto sme sa snažili v podstate v arabčine mu pomáhať. Jednoducho potom zavolal svojej mame. Náš psychiatr mohol nájsť takéto prepojenie a istým spôsobom ho ukludniť nakoniec od neho dostal kúsok papiera s telefónnym číslom matky. Toto bol telefonát, ktorý sa udial uprostred mora, keď uh, utečenci prichádzajú do Európy, respektíve do uh, oblasti Sredozemného mora, tak sú samozrejme fyzicky prehliadnutí, ale kto sa stará o ich mysel, o ich dušu? kto v podstate zabezpečuje, aby dostali patričnú pomoc, aby mohli ďalej byť príspevkom pre spoločnosť a za dva alebo tri roky, kto bude tento Abdel? Bude študentom, bude uh, tvrdým pracovníkom, bude môcť fungovať ako aktívny sociálny člen, teda člen spoločnosti, bude môcť vychovávať svoju vlastnú rodinu, alebo uh, sa začne utiekať uh, k trestným činom, začne zneužívať uh, nejaké drogy a tak ďalej toto sú ľudia, ktorí naozaj závisia od takejto mentálnej podpory. Ako veľmi dobre viete, Abdali je len jeden eh, z 1,5 eh, milióna takýchto utečencov, ktorí za posledné roky sa dostali do Európy. Jedna štvrtina z nich sú deti. A tí sú v ďaleko slabšej a ďaleko zraniteľnejšej pozícii ako dospelí ľudia. Musíme uvažovať nad tým, že čo im môžeme poskytnúť okrem základného ubytovania, ako im môžeme zabezpečiť be, be, budúcnosť a bezpečnosť. Samozrejme, že tie štúdie, ktoré sme robili z Univerzita Cornwall, veľmi jasne poukazujú na to, že je potrebná takáto psychologická podpora, ale bohužiaľ sa v nej e, nepokračuje v teréne. V mnohých prípadoch tá <clears throat> podpora mentálna to robia vlastne profesionáli, ktorí nehovoria rodným jazykom týchto utečencov e, a tým pádom vlastne tam chýba istá citlivosť. My sa snažíme pracovať pre týchto utečencov a nie proti ním. Pokiaľ ide o naše skúsenosti z terénu a pokiaľ ide o, o <clears throat> tie štúdie, ktoré boli urobené, bolo jasne dokázané, že vlastne tí ľudia, ktorí hovoria rodným jazykom týchto utečencov, poskytujú ďaleko účinnejšie pomoc týmto ľuďom. A preto musíme zabezpečovať ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom, aby sme minimalizovali traumu. A nie mesiace a roky potom. Musí to byť nie privilegium, ale musí to byť naozaj kľúčová záležitosť. Preto potrebujeme v podstate, aby celá oblasť Blízkeho východu v tejto oblasti začala spolupracovať. Je potrebné poskytovať takúto mentálnu podporu priamo v teréne a mnohým ľuďom. A na to potrebujeme dodatočnú podporu zo strany Európskej únie potrebujeme zabezpečiť, aby Integrácia bola hlavným komponentom, pokiaľ ide o všetky tieto služby pre utečencov od miestných poskytovateľov až po e, mimovládne organizácie a samozrejme aj samotných utečencov. Potrebné je, aby všetci vynaložili patričné úsilie. Musíme ich integrovať do danej komunity, ale nemôžeme zabúdať na to, že poskytovanie tejto podpory, e, sociálnej a psychologickej podpory, že to v podstate má dopad na inklúziu, na e, inklúziu sociálnu, na integráciu. A to je samozrejme najlepšia prevencia. E, v posledných rokoch sme v podstate boli svedkami e, naozaj katastrofy, pokiaľ ide o mentálne zdravie týchto utečencov. Musíme naozaj sa zamyslieť nad tým, ako zlepšiť túto situáciu a musíme naozaj pracovať preto, aby sa zlepšila budúcnosť týchto utečencov a ich mentálne zdravie. Musíme zabezpečiť, aby sa naozaj stali platnými členmi danej e, spoločnosti, danej komunity, aby sa angažovali. Je to naša kolektívna zodpovednosť chrániť ich dôstojnosť. A nakoniec by som vás chcela vyzvať k tomu, aby ste vlastne túto misiu naozaj podporili, aby ste išli priamo do terénu, aby ste pochopili vlastne, o čo sa ide, aby ste sa rozprávali s ľuďmi a naozaj získali, tak povediať, skúsenosti z prvej ruky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcel by niekto sa k tomu vyjadriť? Medzi tým... A nie, kolega Austrievič. Thank you, chair. <clears throat> want... Ďakujem za slovo. Chcel by som vedieť, do akej miery môžete poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú transparentným spôsobom, teda ako čo sa deje s peniazmi EÚ, ktoré sa poskytujú migrantom pri využívaní týchto prostriedkov v zachytných strediskách. Vaši vedúci predstaviteľia majú o tomto prehľad, respektíve táto, keď si zoberiete prax a možno ste videli nejaké konkrétne takéto zariadenia alebo infraštruktúru, čo sa postavilo za účelom ubytovania migrantov, aby mali teplo, aby boli v bezpečí. Aké hodnotenie by ste vyslovili? Ako sa vynakladajú prostriedky EÚ? Či sa s nimi hospodári dobre? Ďakujem pekne. Ja mám dve žiadosti, ktoré by som chcel sformulovať na kolegu a pani Žamal. Poprvé sa chcem spýtať, ako koordinujete tieto operácie, tieto záchranné aktivity s medzinárodnými, aktivity s medzinárodnými záchrannými organizáciami, keď ste v medzinárodných vysostných vodách, pokiaľ ide o kódex správania napríklad eh, aj pokiaľ ide o spoluprácu s talianskými orgánmi a pokiaľ ide o hlavné výzvy počas týchto záchranných akcií v Stredozemnom mori. A po druhé, pokiaľ ide, alebo na základe vašej každodennej práce, chcem sa spýtať, eh, či viete povedať niečo ku koordinácii mimo mimovývladných organizácií a nadnárodných, medzinárodných organizácií, ktoré spolupracujú tejto oblasti. A naopak, pokiaľ ide o pani Džamali, chcem sa jej spýtať, aké dopady toto môže mať e, na psychiku záchranných osôb a na život ďalej v komunite a aké sú vaše názory, pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Tureckom, pokiaľ ide o sírskych utečencov, akým spôsobom môžeme nachádzať riešenia. Potom by som odovzdal slovo takisto vám, aby sme tu zhrnuli túto našu diskusiu do pár myšlienok. Ďakujem. Is... Ďakujem veľmi pekne. Naozaj je to veľmi dobrá rozprava a ja sám sa tejto téme venujem, hlavne vo vzťahu k politike susedstva, aj keď som v mm, určitom období ani nevedel o tom, aká tragédia obrovská sa tu odohráva. Rád by som zablahoželal obom vám, tu prítomným dámam, k práci, ktorú vykonávate. Naozaj konáte veľmi ľudsky, keď pracujete s utečencami a s migrantmi. Moja všeobecná otázka by bola takáto aké sú tie veci, ktoré e, sa robia nesprávne, pokiaľ ide o túto tému migrácie. OK. Začnem otázkou využívania prostriedkov EÚ, teda peňazí EÚ. My Práve som hľadala nejaké poznámky, to mi tu doniesli teda. A nemôžeme povedať, že by sme to nejak presne blíz, zblízka sledovali, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že od začiatku tohoto celého jedným z hlavných posolstiev bolo. No, a teraz hovorím o prvým, prvej správe, prvom briefingu, ktorú sme zaslali ešte v 2017 aj skôr orgánom EÚ, že peniaze nemusia byť nevyhnutne tým riešením. Hej? Ten program v takomto stredisku nie je až taký finančne drahý, ale v podstate človek rieši dilemu. Do akej miery mám investovať do týchto stredisk. A potom vlastne sa stávam e, tiež e, súčasťou akoby spolupáchateľom, e, ktorý zabezpečuje takéto zlé podmienky pre dané osoby, ktoré tam zotrvávajú. Takže snažíme sa samozrejme poskytovať čo najlepšie služby, ale je tam mnoho obmedzení. Mm-hmm. v týchto strediskách, aspoň to je ako to, ako to ja vnímam a chápem, ja som ako outsider, teda určite EU sa snaží poskytovať prostriedky, aby tie podmienky boli čo najvyhovujúcejšie v týchto zachytných strediskách, ale aj e, programy e, UNHCR, aj medzinárodné e, organizácie pre migráciu E, síce existujú, ale za posledných e, niekoľko mesiacov, môžeme povedať, že sa neudialo temer nič takého výrazného od oktobra, novembra, teda môžem to povedať jednoznačne. A áno, zmluvy sa podpisujú a tak ďalej, ale aj v OSN nemali prístup títo ľudia z OSN, pretože sú tam bezpečnostné riziká. Povedia, áno, áno, chceme tam ísť, ale potom tu je zrazu nejaký problém so systémom, ktorý im neumožní, aby tam fyzicky naozaj prišli. A nedá sa len tak priť. Že by ste povedali tým stráž, strážam, chcem sa porozprávať s tými zadrhanými osobami, ktorí chcú dobrovoľne odísť. Ale proste títo osoby, ktoré sú tam, e, sú stále predmetom výhrážok zo strany stráže a tak ďalej. Takže tam je rutinne veľmi tvrdý prístup k tým zadržiavaným osobám. A nakoniec ale nevieme, ako sa to všetko deje, ale vieme, že libijskí pohraničníci sú ľudia, s ktorými sa ťažko dá jednať. A často ani nepotrebujú osobitný výcvik, pretože už sú dobre vycvičení. Videli sme dva konkrétne incidenty, ale to už bolo dávnejšie. A neviem, či som zodpovedal otázku, ale v každom prípade áno, čiže lepšie podmienky v zachytných strediskách, to nie je to celkové riešenie, pretože je tam veľa svojvoľnosti. Koordinácia na mori to vlastne spadá pod e, námorné právo. A samozrejme toto rešpektujeme. Aj keď si myslíme, že nie každý ho rešpektuje, ale podľa nás sa nerešpektuje to právo. pokiaľ ide o to, ako koordinujú svoje aktivity z hľadiska systému príslušné talianské orgány. Totiž napríklad tam, kde došlo k záchrane zo strany talianských pohraničnej, teda pobrežnej stráže v medzinárodných vodách, napríklad Áno, my ideme tam, kde nás požiadajú. Nie, že len si povieme, chceme ísť tam alebo onom, alebo nás niekde zavolajú cez vysielačku, a vy tam potom čakáte, kým príde aj libijská pohraničná teda pobrežná stráž. Aj to sme tiež videli a môžem vám ešte potom e, poskytnúť aj nejaký zoznam. A toto je jeden z dôvodov, prečo sme v rámci Medsan San Frontier e, vytvorili určitý etický kódex a myslíme si, že na jednej strane treba rešpektovať medzinárodné námorné právo, ale to nestačí. Potrebujeme ešte aj nejaký iný nástroj na to, aby sme proste uplatňovali potom aj ten etický kódex. A koordinácia medzi, med, mimovládkami medzi OSN a UNHCR napríklad jeden z problémov bol ten, že e, väčšina NGOčiek bola v Tunise, a teda v Tunisku a nie v Libii V Tripolise ťažko sa to koordinovalo. Napríklad na začiatku v roku 2017 jeden z tých príkladov, ktoré sme mali, bol taký, že všetci darcovia príslušní poskytli svoje prostriedky, ale keď sme chceli vidieť, kam tie prostriedky išli, tak sme nenašli tie konkrétne zachytné strediska. Možno ten zoznam bol zastaralý, ktorý nám dali. Takže pokiaľ viem, počula som, že sa odtedy situácia značne zlepšila. Aká bola tá ďalšia otázka? Neviem teda, či som všetko zodpovedala. Um, Pokiaľ je o dôsledky prípadov traumy, Samozrejme, že tie dôsledky sú veľmi mnohé a vidíme v podstate eh, a, aj v budúcnosti to budeme vidieť, že ľudia začínajú v podstate s rôznymi trestnými činmi, s zneužívaním rôznych omamných látok a s páchajú sebevraždy a tak ďalej. To sa v podstate momentálne deje a pravdepodobne táto situácia bude pretrvávať aj v najbližšej budúcnosti. V dlhodobom horizonte eh, hovoríme o ľuďoch, ktorí nemajú vzdelanie, ktorých je ťažké zamestnať, ktorí sú v hlbokej depresii, sú v podstate, trpia rôznymi poruchami posttraumatickými a tak ďalej. Takže hovoríme o veľmi vážnych eh, poruchách duševného zdravia a nevieme vlastne, ako budú e, títo ľudia schopní komunikovať a integrovať sa s touto spoločnosťou. A toto má samozrejme patričné dôsledky. Veľmi veľa peňazí to stojí pre vládu, pokiaľ ide o samotné ošetrenie, hospitalizáciu, medikáciu. E, títo ľudia sú nezamestnateľní a tak ďalej. To znamená, že toto duševné zdravie to je niečo, ktorý stojí za to, aby sa do neho investovalo, pretože celkom určite je to v prospech e, utečencov a aj v prospech hostiteľskej komunity. A samozrejme, keď sa títo ľudia cítia dobre, tak je potom naozaj možné že e, sa nedajú v podstate zrekrutovať e, e, takýmto teroristickými skupinami a tak ďalej. Toto duševné zdravie je jednou z tých medzier, ktoré je potrebné zaplniť. A <clears throat> naozaj je potrebné podporovať a poskytovať im pomoc, pretože ak sa toto nebude diať, tak potom musíte brať do úvahy aj to, že títo ľudia, keď to najhoršie prestane, v podstate sa budú chcieť vrátiť späť e, do svojej krajiny. My, napríklad palestínčania, po 70 rokov okupácie sa stále chceme vrátiť. Ak im umožníte sa vrátiť, budú musieť byť dostatočne silní a na to, aby mohli znovu vybudovať svoju krajinu. Tie výzvy, ktorým e, čelíme. Samozrejme, že tých výziev je veľmi veľa. Byrokratické výzvy, um, samozrejme všetky tie veci, ktoré musíme prekonať na to, aby sme mohli pracovať priamo v teréne. My máme unikátnu pozíciu, my sme síce palestínčania, ale sme občania Izraelu. Organizácia je vlastne registrovaná v Izraeli. Je to obrovské množstvo prekážok, s ktorými sa stretávame, pretože Izrael nie je súčasťou EÚ, sme Izraelčania. Tým pádom potrebujeme množstvo rôznych povolení, ale pracujeme v Európe je to obrovsky komplikované a nemáme vlastne možnosť e, pracovať tak, ako by sme chceli, i keď sme samozrejme veľmi potrební. My máme e, schopnosť hovoriť týmto jazykom, máme to kultúrne pozadie, tak povediať, sme schopní sa rozprávať s týmito utečencami, môžeme veľmi pomáhať, ale musíme prekonávať obrovské množstvo rôznych prekážok, ktoré sú na našej ceste pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Tureckom. O tom by sa dalo povedať veľmi veľa, budem veľmi stručná a ja poviem len toľko, že toto nie je férová dohoda, keď máte dve krajiny, e, ktoré sa v podstate dohodnú o tretej krajine, ktorá vlastne nie je zapojená do celého tohto postupu. Ja si naozaj myslím, že je potrebné, aby Európska únia naozaj e, zmenila svoju prácu, pretože my sme začali ako krízové E, krízovú pomoc. Ľudia sa jednoducho pohybovali, nezostávali na jednej, v jednej lokalite. Naše metódy práce boli iné. My sme sa pohybovali od o, e, zásahu do takýchto kríz a z, od tejto psychologickej prvej pomoci sme potom samozrejme hovorili aj o dlhodobejšej pomoci, o integrácie, to znamená, títo utečenci sú tu, e, žijú medzi občanmi tý, tejto krajine. Čiže musíme e, pracovať aj na integrácii. Integrácia to nie je len to, že by sa miestni ľudia nejakým spôsobom integrovali s utečencami, ale e, to funguje obovo smermi. Deti týchto utečencov samozrejme chodia do školy, ale učitelia nemajú predstavu vlastne, kto títo ľudia sú a akou traumou prešli a tak ďalej. Čiže je naozaj potrebné istým spôsobom robiť istú osvetu, aby sa naozaj títo ľudia integrovali a neizolovali, pretože tá izolácia je vlastne dôvodom toho, prečo by to potom mohlo spôsobovať vlastne ešte viac problémov. Chcela by som ešte pridať jednu poslednú eh, pripomienku a síce jedna z vecí, ktoré by sa mali podporovať, naši partneri, e, ktorí tam e, pracovali na týchto záchranách na ostrove Lesbos a teraz e, v Sredozemnom mori. Ich loď bola zabavená, zadržaná talianským súdom a tým pádom boli vlastne pozastavení v svojej činnosti, a, lebo sa to považuje vlastne za porušenie nejakých e, predpisov, ale toto sú ľudia, ktorí zachránili naozaj stovky takýchto utečencov, veľmi málo organizácií toto robí a naozaj je veľmi dôležité, aby v podstate takéto organizácie fungovali, aby e, boli bezpečí a pretože ak nebudeme mať takéto organizácie, tak títo ľudia sa utopia. Prosím vás, podporujte to akýmkoľvek spôsobom, akým sa dá. Ďakujem. Ďakujem pekne. Že v skutočnosti už sme prijali stanovisko k tomuto únosu a povedali sme jasne, že potrebujeme vytvoriť také podmienky, ktoré by vylepšili túto situáciu, pretože sa domnievame, že nemôžeme zdržiavať eh, to týmto spôsobom aj potrebné napomôcť utečencom na mori a preto je jasné, že mnohé tie prípady vyplývajú práve z toho, aby adekvátna európska politika v oblasti imigrácie bola prijatá. A preto sme to znovu zopakovali a zdôraznili, preto odozdávam slovo teraz eh, na záver Kristianovi. Thank you, Chair. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať všetkým rečníkom za ich veľmi zaujímavé prezentácie a chcel by som sa poďakovať aj svojim kolegom za diskusiu, v podstate, ktorá tu prebehla. Ja si naozaj myslím, že je veľmi dôležité spolupracovať s San, San, Fran, a je dôležité samozrejme pracovať aj s Humanity Crew, pretože poskytujú vlastne pomoc takýmto utečencom aj v rámci EÚ, aj mimo EÚ. Toto je práca, ktorá je mimoriadne e, dôležitá, pretože ona je naozaj prácou v prospech veľmi zraniteľných ľudí. A ďakujeme vám za to, že nám pripomínate, čo vlastne všetko je ohrozené. Ako Európania máme istú zodpovednosť zabezpečiť, že tie politiky, ktoré realizujeme, na to, aby sme e, manažovali takéto migračné toky a zabezpečili naše hranice, že to by malo byť naozaj v súlade s našimi základnými hodnotami. Som presvedčený, že sme dosiahli pokrok za posledné mesiace, hlavne v nadväznosti e, takejto únie medzi EÚ a Afrikou. Ale každopádne musíme samozrejme toho urobiť oveľa viac, hlavne pokiaľ ide o Líbiu <clears throat> musíme zabezpečiť ochranu v Líbii, respektíve mm, musíme e, dostať patričnú e, podporu. A samozrejme, že je dôležité otvoriť bezpečnejšie a legálnejšie cesty do EÚ. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem všetkým rečníkom, dúfam, že budeme môcť pokračovať v tejto diskusii v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Ďakujem pekne. Týmto to uzavrieme a uvidíme sa po obede o 14.30. Ďakujem.